Dobré eh, ráno, kolegovia. Eh, dobrý deň. Ešte kým eh, začneme hlasovať, chcel by som zdôrazniť, že dnes je výročie tragickej udalosti. Pred 20 rokmi 23. mája sudca bojujúci proti mafii Giovanni Falcone jeho žena Francesca Morvillo a ich bodyguardi Vito Schifani, Rocco Di Cio a Antonio Montinaro eh, zahynuli pri kapačískom masakri. Dnes ráno eh, ceremoniál pripomínajúci si tieto obete sa odohral v Palerme. Prezident Giorgio Napolitano aj premiér Monti sú prítomní. Aby som poprosil parlament, aby sme sa pridali k tejto pripomienke, aby sme si ocenili e, úlohu pána Falconeho, sudcu Falconeho a poctili si e, jeho e, hrdinskosť v boji za spravodlivosť. Poprosím o minútu ticha. Thank you. Now, have you all got your voting card? Ak prosím, máte všetci svoje hlasovacie kartičky. Eh, na úvod poviem, naše hlasovanie dnes nie je eh, dlhé. A dúfam, že dostaneme sa rýchlo cez túto tému, pretože viem, že mnohí z vás by chceli odísť eh, skôr kvôli ekonomickému samitu v Bruseli. Pán Bosináru sa chce ešte vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. A vážení kolegovia, predvčerom sa v, e, e, e, v Albánsku uskutočnila veľká katastrofa, 14 mŕtvych, autobus sa zrútil do priepasti, zahynulo 14 ľudí, ďalších 18 sa nachádza v kritickom stave. Túto príležitosť by som chcel využiť na to, aby som tiež vyjadril našu solidaritu a súcit s osudom e, obetí a ich príbuzných a súčasne e, chcem poprosiť o e, signál solidarity s albánskym národom. Ďakujem. You, Ďakujem za túto poznámku. Vaše stanovisko berieme na vedomie a parlament vyjadril svoju solidaritu s, obeť, s rodinami obeti. Vidím ďalší signál, modrá karta. Sádom na naše, e, naše vyjadrenie súcitu a solidarity vyjadríme solidaritu i s tými, ktorí sú e, e, nesprávne zatknutí v súvislosti s európskym zatýkačom. Hlasujeme o správe eh, Romeva i Rueda, tu nejak modroplutví vo východnej časti Atlantického oceánu. Blok 1 hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz návrh komisie v pozmenenom znení. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Po odseku číslo 1 je pozmeňujúci návrh číslo 4 výboru pre rybolov. Hlasujeme o štvorke. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ak chcete, preveríme to elektronicky. Prosím, e, preverme pozmeňujúci návrh číslo 4. Končím hlasovanie. Príjme sa. Teraz hlasujeme o návrhu legislatívneho uznesenia v pozmenenom znení. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči. The vote is closed. Končím hlasovanie. Výraznou väčšinou sa teda prijíma. Blahoželáme pánu uh, Romeva Irueda. Nech sa páči, máte slovo, pán spravodajca. Chcem len, ďakujem, chcem len oceniť e, ve, veľkú podporu tejto správe a chcem to venovať Pólovi Vocnovi, ktorý e, riskuje, že ho vydajú, vydajú kostarickým orgánom. Toto je, myslím, dobrý moment na jeho podporu. Ďalej e, správa, pán, e, správa pani e, Rike, konštrukčné požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery. Hlasujeme o jednotke, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Návrh komisie v pozmenenom znení, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Ešte jeden návrh legislatívne uznesenie elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Blahoželáme eh, pánu Riketovi. A teraz správa Garcia Jero Caravaggio rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený v dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mozambikom. Hlasujeme o uznesení elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Takisto sa prijíma. Blahoželáme. Teraz správa pani Podimata spoločný systém dane z finančných transakcií. Najprv hlasujeme o 40 elektronicky. Pozmeniť si návrh 40 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 32 pozmejúcich návrhov e, ekonomického výboru. Kto je za? Nie. Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Teraz pozmeňujúci návrh 11, a to v dvoch častiach. Najprv o prvej časti hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Teraz pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Preveríme to, ak chcete. 15. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmiete návrh 45. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmiete návrh 52 elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz pozmenieť si e, návrh 38 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. si návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Žal sa niekto. Zamieta sa. 44 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 49 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 50 za, zdržal niekto, zamieta sa. 51 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 36 elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 37 elektronicky hlasujeme. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejúci návrh 2. Za, proti, zdržal sa niekto? Príjima sa. 43, kto je za, proti, zdržal sa niekto? Zamieta sa. 42 neprešla. Ospravedlňujem sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 41 elektronicky. The vote is closed. Končím hlasovanie. The commission proposal to the vote as... Zamiet, zamieta sa. Kto je za? Teraz za pozmenený návrh. Proti? Príjima sa. Teraz návrh legislatívneho uznesenia elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou sa prijíma. Blahoželáme pani Podimata. Teraz spláva pani de Sarnes. EU e a Čína, nevyvážený obchod. Chcem vás informovať, že je tu oprava vo všetkých jazykových e, verziách. slovo e, nevecný, nemateriálny sa nahradilo slovom duševný, intelektuál. Teraz hlasujeme o jednotke pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Odsek 1 po častiach. Pardon, oddelené hlasovanie. Opravuje sa pán predseda. Najprv odsek 3. Pardon, opravuje sa pán predseda. Najprv odsek 1 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. Odsek 3 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Časť 3, časť 2, pardon, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 11 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tretia časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 13 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 15 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 17 v dvoch častiach. To je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 28 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 29 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 30 dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa veľkou väčšinou. Teraz odsek 37 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Úvodné ustanovenie K, kto je za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Úvodné ustanovenie K. Končím eh, elektronické hlasovanie. Prijaté. Teraz úvodné ustanovenie P v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť, za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. Teraz návrh uznesenia ako celok. Kto je za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. Blahoželáme pani eh, De Sarnes. Ďalšou témou je správa Davida Martina. E, vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu. Chcem vás informovať, že pozmeňujúce návrhy 1 a 3 boli stiahnuté a 31 bola vyhlásená za neprípustnú. Takže teraz pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Prepáčte, ospravedlňujem sa, pán predseda. 19. Hlasujeme, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa pozmeňujúci návrh 18, kto je za, pardon, elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 19, zase elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 22. pani eh, De Kaiser. Mohli by ste prosím pozastaviť eh, na 30 sekúnd. Nemáme rovnaké hlasovacie zoznamy, máme problémy. Prosím, pol minútky môžete pozastaviť hlasovanie? Um, can someone help Mrs. De Kaiser with a voting list? Prosím, uh, pani De Kaiser, pani Harms. Perhaps the um, socialist group could follow Mr. Martin. Uh, nas- nasledujte prosím pána Martina ako skupina. Socialisti.

Myslím si, že eh, pán, ktorý sa podobá na pána prezidenta Olonda, eh, vás zachráni. Yeah, yeah. Has he got it? Okay. Ah, Steve. Všetko v poriadku? Á, ah, Steve Hughes je ten, ktorý to rieši. Sme pri pozmeňujúcom návrhu číslo 22. Ste si istí, že môžeme elek- eh, elektronicky hlasovať? Hlasujeme elektronicky. Pozmeňujúci návrh číslo 22. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. peťke a preverujeme elektronicky. The check is closed. Končím elektronické hlasovanie. Naozaj e, zamieta sa zodpovedajúca časť pozmeňujúceho návrhu 12. Kto je za 12? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmenujúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz zodpovedajúca časť dvanástky, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Článok 7, odsek 2, z e, príslušná časť 12. E, Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. si návrh 15. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. si návrh 4. Za? Proti? Zamieta sa. A teraz v pozmenenom znení, celé, celé znenie, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. A teraz má slovo pán Martin. Neviem, chcete odročiť toto hlasovanie? Máte slovo? Naozaj, pán predseda, aby som umožnili ďalšie diskusie s radou a s komisiou, rád by som navrhol odročenie e, hlasovania o návrhu e, legislatívneho uznesenia. Dúfam, že to akceptujete, keďže sme výrazne pokročili pred dneškom a dnes počas rozpravy. Myslím si, že tri inštitúcie môžu dosiahnuť zhodu k tejto, k tejto veci. Bol teda rečník v prospech návrhu. Je tu nejaký, niekto, kto by sa vyjadril proti? E, takže kto ste za návrhu, návrh pána Martina? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Ďakujem, pán Martin. Ďakujem vám všetkým a dobrú chuť. How many S15 actually are there?